projektom a programom a financiám taký jednoduchý prístup. Čiže toto financovanie by sa teraz malo v rámci e, výskumného projektu zjednodušiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. A, a týmto sa dostávame v rámci tejto debaty ku koncu. A a s určitým oneskorením sa teraz presúvame k ďalšiemu bodu našeho programu. týmto bodom je e, posilnenie OBSE, úloha EÚ. Prvým e, rečníkom v mene e, vysokej predstaviteľky a podpredsedničky komisie hovorí pán Častel. vážená pani komisárka, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, je mi veľkou cťou dnes tu hovoriť v mene vysokej predstaviteľky pani Ashton. Vieme, že od tri týždne šéfovia vlád a krajín e, a signatári OBSE e sa v Astane stretnú na samite a to 35 e, rokov po Helsi- uzavretí Helsinského aktu, 11 rokov po Lisabonskom samite a tak ďalej. A preto je to veľmi dôležitá udalosť. OBSE hľadá novú e, dynamiku. Sú tu určité pochybnosti o význame a správnosti tejto organizácie. V rôznych členských krajinách sa názory e, rôznia určité konflikty z obdobia studenej vojny sa ešte e, neutíšili, sú tu určité zabehané e, postupy, ktoré strácajú vieryhodnosť. Je tu aj výzva, aby európska bezpečnostná štruktúra bola reformovaná. E, hovorí sa o tom, že dialog v rámci OBS musí byť posilnený ďalšie e, e, bezpečnostné formy, ale zase nesmie byť vylúčené. A pri všetkých týchto rozprávach treba, rozprávach treba znovu nastoliť e, dôveru. Zdôraznilo sa to všetko práve tý, tou formou, ktorú pomenával pán Buzek. Summit v Astane bude vlastne zacielený na to, aby sa do, dojednal záverečný materi- e, dokument, ktorý sa predloží šéfom vlád. Bude mať tri časti. Prvá časť budú záväzky, normy a zásady OBS. E. Po druhé to budú veľmi dôležité výzvy a priority. A po tretie dôležité e, súčasti pre EÚ, to je akčný plán. Tento text musí byť dobre čitateľný pre všetkých občanov, A cieľom iných signatárov je mať novú OBSE pre nové bezpečnostné spoločenstvo v celom euroazijskom regióne. Bude to región, kde budú občania môcť žiť slobodne, v miery, kde sa spory mierumilovne e, skončia a tie spoločné normy a záväzky a výdobytky OBS e sa budú rešpektovať. To je cieľom ktorý bude musieť mať tento cieľ, aby sa tento mandát použil na to, aby tu bol takýto akčný plán. Globálny a kooperačný e, charakter OBS to doteraz bolo prípadom, na to musíme tieto tri dimenzie e, opätovne nájsť v tom akčnom pláne. E, tá existujúca verzia to odzrkadluje. Európa v júni tohoto roku na, na stretnutí ministra zahraničných vecí toto potvrdila. Politicky je to predsa dôležité. Modernizácia dokumentu z, z Viedne, bezpečnostné opatrenie, e, opatrenia na zvýšenie e, dôvery. Mnohí sa aktívne podielali. No a potom ešte, pokiaľ ide o konvenčné e, vojnové jednotky, to všetko je na dobrej ceste a šéfovia vlád tu mali by tu mali e, poskytnúť dôležité impulzy pre pokračovanie, keďže kapacity OBSE v týchto troch dimenziách musia byť posilnené, aby OBSE tú úlohu skorého varovania a prevencie mohla lepšie realizovať, aby sa mohla realizovať opätovná obnova. Konkrétne návrhy EÚ a partnerov sú k dispozícii vytvorenie bezpečnostného spoločenstva. To vyžaduje, aby sa na Horný Karabách, e, Zadnestersko, aby sa to mierumilovne vyriešilo. To sú všetko hrozby, ktoré sa kedykoľvek môžu opätovne rozdúchať. Inak možno povedať, že dôvera e, bude poškodená. OBS musí ukázať, že konflikty vieme riešiť mierumilovne a túto vôľu musíme vybaviť konkrétne určitým programom OBSE sa musí obrátiť aj smerom k budúcnosti, musí sa pozrieť na výzvy, nadnárodné výzvy spolu s ďalšími organizáciami, ktoré sú tu zodpovedné. Všetko toto poznáte, nemusím vám to do detailu uh, hovoriť. Otázka uh, bezpečnosti zásobovania energiami, no tá by mala byť tiež spolu posudzovaná pri riešení konfliktov. Uh, ekologický faktor, hospodársky faktor, všetko treba novo dynamizovať, transparentnosť, výzvy, zásobovania energiami, klimatické zmeny, to všetko treba lepšie zabezpečovať. Ľudské práva, e, demokracia, právny štát, to všetko je predsa základom hodnôt a základných princípov, na ktorých stojí toto spoločenstvo to treba znova posilňovať, ale to nestačí. Treba to zosilniť, treba to dobre implementovať. Šéfovia vlád a krajín sa budeme tý, budú týmito otázkami zaoberať a budeme sa zaoberať aj tým, ako to lepšie možno uviezť do života a ako možno lepšie plniť poslanie OBSE. Takisto ľudská dimenzia, tá je pre nás dôležitá. Musíme spolužiť, musíme občania i štáty spoločne existovať a preto aj sloboda tlače a význam slobodných volieb v rámci OBSE a tejto zóny je dôležitý. Demokratické inštitúcie, ľudské práva, to všetko treba posilňovať a autonómia musí byť zabezpečená. Musia byť dané k dispozícii prostriedky na to, aby vysoká predstaviteľka mohla lepšie sa zasadzovať za e, práva a za slobodu tlače a teraz dávame slovo e, rečníkom v mene politických skupín. Prvým v mene e, skupiny EPP e, má slovo pán Andrej Gřib, ktorý má k dispozícii dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci Vypočuli sme si informácie vysokej, e, v mene vysokej predstaviteľky. E, na druhej strane je tu potom návrh uznesenia pripravený pánom e, Roučkom. Proces nám poskytol nový impuls. Aj zástupca vysokej predstaviteľky to e, potvrdil. OBSE môže byť dôležitou inštitúciou, môže vyriešiť regionálne konflikty. Aj pri demokrácii môže pomôcť, demokratizácii. Dôležité sú tri existujúce piliere. Ide o ľudské zdroje, vojenské zdroje a hospodárstvo bezpečnosť ako ten tvrdý prostriedok, tvrdá sila je rovnako e, dôležitá ako hospodárska či ekologická bezpečnosť OBSE musí tieto opatrenia e, riešiť e, primárne, prioritne. Takisto pokiaľ ide o úlohu OBSE pri pozorovaní volieb, už treba ju tiež zdôrazniť Dôležitú úlohu tu zohráva Kancelária pre e, ľudské práva a OBSE tu bude zohrávať väčšiu úlohu, ak ju posilníme. Rovnako tak, ako, ako kanceláriu ODIHR. OBSE môže zohrávať aj úlohu sprostredkovateľa. Zbližuje také štáty, ktoré sú aktívnejšie e, v OBSE. Kazachstan napríklad prispel e, k vyriešeniu krízy v Kyrgyzstane. A sme si vedomi tiež toho, že v tejto krajine sú deficity, pokiaľ ide o ľudské práva. To nám signalizujú e, organizácie, ktoré sledujú vývoj ľudských práv. Ehm, summit v Alma-Ate môže práce na charte pre bezpečnosť a e, spoluprácu e, dovršiť. To si predsa želáme. Podporujem predložený e, návrh uznesenia. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz podpredseda pán Libor Rouček. Máte tri minúty. Nech sa páči, pán podpredseda. Ďakujem pekne, dámy a páni. Tento rok si pripomíname 35. výročie Helsinského záverečného aktu. Helsinský proces prispel k významným historickým zmenám v Európe. Bola druhá svetová vojna, studená vojna, toto všetko rozdelilo kontinent, nežijeme v miery a spolupráci. Občania väčšiny krajín za železnou oponou majú občianske a demokratické práva a slobody Napriek tomu nie všetky ciele helsinského procesu boli plne dosiahnuté. Sú tu viaceré regióny, kde sú susedské etnické konflikty, mnohé štáty majú problémy s, zavádzaním občianských práv. Všetky členské štáty OBSE sú potom konfrontované s novými výzvami a hrozbami. Ide o terorizmus, organizovaný zločin, obchodovanie s ľuďmi a drogami, alebo napríklad aj internetová environmentálna bezpečnosť. Prešlo 35 rokov od Helsing a 11 rokov od posledného samitu v Istambule. OBSE potrebuje nové impulzy, uživenie a reformy. Hodný rámec o týchto reformách ponúka proces Korfu a toto vyvrcholí v decembrovom samite v Astane. Európsky parlament pripravil uznesenie, o ktorom budeme zajtra hlasovať. Z neho vyplývajú mnohé podnety a návrhy. Tak napríklad navrhujeme, aby sa na samite diskutovalo a schválilo, aké aktivity majú predchádzať konfliktom, ďalej pôjde o krízové riadenie, obnovu po ukončení konfliktov, alebo tu bude akčný plán, ktorý sa bude týkať postupu ako dosiahnuť chartu pre bezpečnostný sektor v oblasti pôsobenia OBSE. Táto organizácia, ako už bolo spomenuté, je jedinečná a je pevnou súčasťou euroatlantickej a euroazijskej bezpečnostnej štruktúry. Je tam široká členská zásad, základňa, sú tam štáty od Vancouver až po Vladivostok. Táto organizácia je jedinečná Súvisí to s tým, že tam ide o prepojenie politicko-vojenskej, ľudskoprávnej, environmentálnej dimenzie spolupráce. EÚ a jej spoločná zahraničná bezpečnostná politika, ktorú posilnila Lisabonská zmluva, by mala túto spoluprácu medzi obidvami organizáciami ešte rozšíriť. Iba touto formou môžeme dosiahnuť spoločné ciele. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz v mene socialistov a demokratov a vlastne sme si práve vypočuli zástupcov socialistov a demokratov. Teraz vystúpi zástupca Alde a slovo dostane pani Jetenmeky. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. OBSE je z historického hľadiska veľmi dôležitá organizácia. A dnes je táto organizácia aj naďalej uznávanou a potrebnou organizáciou. OBSE je dnes tou organizáciou, ktorá umožňuje, ktorá získava prístup do krízovej oblasti kde iný prístup tam nemajú. Preto táto organizácia je dôležitá, aj čo sa týka Strednej Ázie. Tu ide napríklad o podporu policajnej práce alebo o boj proti obchodovaniu s narkotikami, alebo napríklad, keď ide o otázky bezpečnosti. Pre všetkým humanitárna rola OBSE je jedinečná. V rámci tejto úlohy sa vypracovali modely, ako pracovať v oblasti ľudských práv, ako bojovať, proti obchodovaniu s ľuďmi a pašovaní ľudí. Sú tu stratégie, ako je možné využívať e, kapacity jednotlivých štátov a ich prepájať. OBSE sa sústredí čoraz viac na policajné akcie a takýmto spôsobom sa uplatňujú, tak povediať, spolovojenské zložky. Musím povedať, že OBSE má ale aj veľmi výraznú rozvojovú politiku. V tejto oblasti sa OBSE podarilo prepojiť otázky bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Európska únia by sa mohla z toho poučiť, ale predovšetkým ide o to, aby vlastné operácie EÚ sa riadili vzorom operácií OBSE. Za normálne okolnosti OBSE pôsobí v regiónoch skôr ako EÚ, to znamená, že sú tam podstatne väčšie skúsenosti, je tam podstatne viac expertov. OBSE je taká silná, ako chcú jej členské štáty a OBSE a EÚ by podľa mňa mali spolupracovať a mali by sa aj vzájomne uctievať a podporovať. To je veľmi zásadné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz za zelených pán Bütikofer. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister Šastel na úvod povedal, že OBSE potrebuje novú dynamiku. Tento parlament by k tomu chcel prispieť, aby sa táto dynamika aj dosiahla. Návrh uznesenia, ktorý bol predložený a ktorý vypracoval podpredseda tohoto parlamentu, sa opiera o veľkú väčšinu v parlamente. To znamená, že je tam veľmi taký progresívny postoj k úlohe OBSE. Nová dynamika. A tu sa snažím dosiahnuť viacerých strán. Tak napríklad tu boli návrhy amerického viceprezidenta, ktoré tiež zohrali do určitej miery pozitívnu úlohu. Čo potrebujeme teraz, je jasnejšia definícia cieľov samotného procesu z Korfu. To je veľmi dôležité v rámci prípravy samitu, ktorý sa čoskoro uskutoční. Všetky tri dimenzie OBSE mali byť posilnené, pre všetkým, čo sa týka kancelárie pre demokraciu a ľudské práva. Samozrejme, chceme e, vykonať aj nové kroky a to je to cenné na tejto správe a na tom návrhu uznesenia. Napríklad vystáva aj otázka, či by nebolo možné do budúcnosti aby EÚ v rámci svojej spoločnej bezpečnostnej obranej politiky vykonávala misie pod mandátom OBSE. Napríklad, čo sa týka Kyrgyzstanu, tam by to bolo bývalo veľmi pozitívne. Tam bola takáto možnosť a mohli sme napríklad spolupracovať s ruskými partnermi a niečo dosiahnuť. Okrem toho, a spomínal to pán podpredseda Rovček, Krem toho sa tam navrhuje ako cieľ pre proces Korfu, aby sa vypracovala charta pre spoločnú bezpečnosť v oblasti OBSE. Myslím si, že toto je správna odpoveď na tie, iniciatívy z ruskej strany, aby sa zahajala nová diskusia o spoločnej bezpečnosti v euroatlantickom priestore. Som presvedčený, že OBSE bude nepostarateľná pre našu bezpečnostnú euroatlantickú architektúru a budeme radi, ak táto organizácia bude úspešná. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Tenok za ECR na jednu minútu. Vážený pán predseda, OBS e zohráva dôležitú úlohu, čo sa týka mieru a stability v Európe sú tam viaceré štáty, aj Rusko, Stredná Ázia, ktoré sú plnými členmi a táto organizácia je kre, veľmi kredibilná. To sa spomínalo, že siaha od Vladivostoku až po Vancouver. OBSE uplatňuje princípy Rady Európy, je to určité fórum na diskusiu o demokracii, a okrem toho vykonáva aj dohľad nad voľbami. Ide aj posilnenie od e, právneho štátu. Sú tu misie v štátoch ako je Moldavsko a e, Gruzínsko. Toto prispelo k stabilizácie traumatizovaných e, spoločností, kde boli dlhotrvajúce konflikty. Kazachstan ako predsedajúci štát OBSE zmenil náš náhľad na stred, stredný východ – tento region dôležitý, čo sa týka boja proti terorizmu. Sú tam veľké možnosti, ako je možné rozvíjať štáty EU, medzi, e, vzťahy medzi EÚ a OBSE. Toto partnerstvo je dôležité a pevne verím, že e, vysoká predstaviteľka e, bude vykonávať efektívne kroky, aby sa neduplikovali aktivity, nemarali sa peniaze daňových poplatníkov, dôležité je spolupracovať, samozrejme musím myslieť aj na NATO. Na záver by som chcel navrhnúť, že dve organizácie ako Rada Európy a OBSE by sa mohli zlúčiť a tak by sa mohlo ušetriť veľa peňazí. Ďakujem pekne. Chcel by som iba pripomenúť, že je dôležité dodržať stanovený čas, lebo máme prekladateľov iba do polnoci. A teraz pán Šolc, nech sa páči. Pán predseda, naša politická skupina víta, že Európsky parlament sa po rokoch zaoberá konečne témou OBSE a aj vzťahom Európskej únie a k cieľom, ktoré boli ustanovené v Helsinkách, aj k mechanizmom, aj k dnešným úlohám. Je to celé pozitívne. Vaša správa, pán podpredseda, jasne hovorí o tom, že Európska únia a OBS e nie sú konkurentami, ale partnermi, ktorí hľadajú riešenie viacvrstových problémov v Európe, majú svoje vlastné kompetencie a musia spolupracovať. Pre mňa tu z toho vyplýva ju dva aspekty, ktoré by som chcel vyzdvihnúť. Potrebujeme Európu, potrebujeme spoločne v Európe hovoriť o mm, bezpečnostnej budúcnosti, ktorá je dôležitá pre celú našu e, Európsku úniu. Proces Korfu začal štrukturovanú debatu, pokiaľ ide o štruktúru a v členských štátoch by to malo byť urobené tak, aby sme mali na konci konkrétne výsledky, pokiaľ ide o konverziu zbrojenia, aby sa nám to podarilo dosiahnuť. Tak ako EU aj OBS e, eh, potrebujú sa navzájom a tak sa potrebujú predovšetkým, pokiaľ ide o otázky klimatických zmien a štrukturovanej spolupráce. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Našim ďalš- ďalším rečníkom je pani Edelčeva. Pán predseda, kolegovia. Chcela by som eh, potvrdiť centrálnu úlohu eh, OBS, e, pokiaľ ide o posilnenie eh, vzťahov a predovšetkým aj na globálnej úrovni, pokiaľ ide o externé akcie. Je to celé súčasťou európskych hodnôt a tým sa vlastne garantuje integrita Európskej únie OBS a Európska únia tým, že rozmiestňujú misie, pozorovacie misie, tak by mali v, tomto, v tejto oblasti spolupracovať a preto si ja myslím, že vytvorenie e, služby pre vonkajšiu činnosť si vyžaduje e, návrh postupov, ako budú postupovať a OBS a, a pozorovacie misie za EESE. E e. Či tieto by sa neduplikovali a budeme tam mať silnejšiu zahraničnú spoluprácu. A táto spolupráca musí byť posilnená predovšetkým, pokiaľ ide o obdobie volie, pretože tie misie, ktoré sú dobre pripravené, ktoré dobre fungujú, tak tie sú zárukou dobrej spolupráce. Taktiež by som chcela zvýznamiť úlohu Európskeho parlamentu. Predstaviteľia európskych parlamentov, Európskeho parlamentu, ktorí boli zvolení, aby reprezentovali členské štáty, majú e, takisto participovať na týchto misiách a pokiaľ ide o chartu európskej bezpečnosti, to takisto zvýznamňuje e, dimenziu, o ktorú sa Európska únia usiluje. Preto by sme mali podporovať e, expertnú úlohu OBS v tejto oblasti a využívať tie hodnoty, e, ktoré máme a ktoré súvisia s hospodárskymi údajmi. Takisto potrebujeme e, posilniť misie a spoluprácu Európskej únie a OBS e a vysielať poslancov do terénu, pretože to posilní našu zahraničnú politiku a týmto spôsobom vlastne dosiahneme lepšie ciele, ktoré máme v Lisabonskej zmluve. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším rečníkom je Čabata Bajdy. Ďakujem pekne. E, chcela by som e, poblahoželať tejto iniciatíve, pretože všetci vieme, že v rámci Európy najdôležitejšia e, organizácia Európska únia, ale po viacerých oblastiach tu máme aj radu. Ale pokiaľ ide o OBSE, táto organizácia má takú úžasne dlhú skúsenosť, pokiaľ ide o etnické konflikty, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc. A mali by sme e, na základe tejto skúsenosti využívať e, príklady, ktoré sme videli. Čiže čo je úloha OBS? Už som spomenula, už som spomenul tieto interetnické konflikty a skutočnosť, že OBS má vysokého komisára, ktorý sa zaoberá národnými minoritami, ktorý sprostredkúva um, situáciu um, tam, kde sú konflikty. E, toto Európska únia nemá, pokiaľ ide o ochranu etnických minorít a etnické minority. Tento výraz sa objavil v texte iba veľmi okrajovo. 90% týchto konfliktov, ktoré e, OBS rieši, sú interetnickými konfliktami, čiže Európska únia musí budovať na skúsenostiach, ktoré OBS v tejto oblasti má. A pokiaľ ide o e, Rómov, OBS takisto e, má viacero pilotných projektov, a chcel by som upriamiť vašu pozornosť na tieto projekty a keď tu pripravujete vlastnú stratégiu, ako riešiť situáciu Rómov v Európskej tak by sme mali vychádzať zo skúsenosti OBSE. Takisto si treba uvedomiť, že pokiaľ ide o deklaráciu z Kodane z roku 1990, pokiaľ ide o autonómnosť minorít, a, a na záver, pokiaľ ide o slobodu médií, keď si vypočujete predstaviteľov OBSE, ktorý, predstaviteľa OBSE, ktorý je zodpovedný za médiá, a, tak e, ten je veľmi konkrétny, pokiaľ ide o e, podporu. Čiže ja skutočne podporujem, aby Európska únia a OBS e spolupracovala a nadviazali na vzájomné skúsenosti. Ďalším rečníkom bude pani Hautala. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela podporiť to, čo povedal aj kolega Butikov, pokiaľ ide o potrebu zabezpečenia vyváženosti týchto troch dimenzií v rámci toho balíka v obs e. A tu by som sa chcela uh, zmieniť predovšetkým o tom, že musíme zmieniť tú ľudskú dimenziu. Pán predseda, som skutočne rada, že vaša správa berie do úvahy aj skutočnosť, že uh, predseda uh, úradujúci predseda Kazachstan musí zvýznamiť ľudské práva, ktor, za ktoré sa zasadzuje OBSE, a, a to už pred, v rámci prípravy e, samitu. Vieme, že situácia momentálne nie je v Kazachstane uspokojivá. Je tu viacero e, prípadov porušovania ľudských práv. Takisto som potešená, že vidím v tejto správe, že je uvedená aj spomienka alebo odvolávka na to, že Európsky parlament musí byť v rámci ľudských práv oveľa aktívnejší. Je to skutočne veľký výdobytok. Občianská spoločnosť by mala participovať a musíme podporovať e, úlohu občianských e, občianskej spoločnosti v rámci predprípravy tohto samitu v Astane. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Migalsky, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A budem teraz hovoriť po polsky. Mm, oceňujem vaše znalosti polštiny. Chcel by som povedať, že my ako Európska únia musíme posilniť úlohu OBS, predovšetkým v tých oblastiach, kde sú naše záujmy. V, Ge- v Gruzínsku pri plnení týchto šiestich bodov ktoré e, uviedol do života vám prezident Sarkozy. Musíme to posunúť predovšetkým, pokiaľ ide o tie témy, ktoré tu spomenula pani Hautela, ľudské práva. Ale nesmieme zabúdať na to, že Európska únia je organizmom ako takým a naša spolupráca s OBSE by nás mala uh, nejako, by nás nemala viazať na rozhodnutia OBSE, pretože aj v OBSE sú členovia, ktorí nie sú európsky uh, ak budeme túto spoluprácu akceptovať na 100%, tak by to bolo do istej miery kontraproduktívne pre nás, pre Európsku úniu. To znamená silná spolupráca na jednej strane, ale nie 100%. Ďalším rečníkom je pán Sogor Čaba. Nech sa páči. Ďakujem pekne odkedy vzniklo OBSE, tak e, sa sústredilo predovšetkým na to, že včasne varuje a robí prevenciu, pokiaľ ide o konflikty. V rámci inštitucionálnej štruktúre OBSE Úrad Vysokého predstaviteľa pre národné minority má špecifické úlohy. Pracuje tu, aby sa eliminovali napätia medzi minoritami a väčšinami a toto je to, čo vlastne nazývame v angličtine early warning diplomacy. V Európskej únii máme inštitúcie, ktoré by mali garantovať rezolúciu o konfliktoch. E, inštitúcia OBS takisto môže zohrať kľúčovú úlohu. Jedným príkladom preto bol takisto e, e, keď sa uviedol zákon o národnom jazyku na Slovensku. No, bohužiaľ, tu táto mediácia nebola úspešná a tento zákon ešte stále e, je diskriminatívny a je proti viacerým medzinárodným dohodám. E, tak ako to povedala aj komisia z Benátok. Benátska komisia to už jednoducho jasne povedala možno, že by sme sa priblížili k určitému riešeniu, ak by e, úrad vysokého komisára sa snažil nájsť skutočné korene týchto, e, týchto rozporov, a ktoré majú svoju príčinu v minulosti. Máme tu teraz postup KHDI. Pán Higgins sa prihlásil. Ďakujem, pán predseda. Ako nám povedali, OBSE chce rozširovať ľudské práva, slobodu médií. Pán Šastel, ja by som sa vás teda spýtal, ako toto chcete zosúľadiť s tým, že Kazachstán má tento rok predsedníctvo OBSE a takisto prestížne organizuje e, základný summit organizácie Uvedomujete si, že politické práva v Kazachstane sa cynicky potláčajú, je tam obmedzovaná sloboda tlače, e, odbory a sociálni aktivisti sú v, uvrhovaní do väzenia. Naša delegácia do Kazachstanu v septembri videla naozaj brutálne zaobchádzanie s ľuďmi vo väzniciach. Napriek tomu predseda komisie e, e, Barroso ro- roluje červený e, koberec pre prezidenta Nazarbajeva tu v Bruseli. Prečo, pán Šastel, sú to snáď dohody o rope a plyne? Podľa mňa by sa mal takýto summit zrušiť, ak to myslíte vážne s tou odvážnou borbou proti e, poškodzovaniu ľudských práv a tak ďalej. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz má slovo pán Šastov v mene e, pani vysokej predstaviteľky e, Ashton. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcel, dámy a páni, vám srdečne poďakovať za kvalitu tejto rozpravy. Samozrejme, že pani Ashton e, poviem o vašich podnetoch, o pokiaľ ide o použitie jej novej vznikajúcej služby a o, pokiaľ ide o novú spoluprácu. Nebudem už opakovať to, čo som povedal na úvod, pretože som mnohé už povedal. Pokiaľ ide o ľudské práva a situáciu ľudskoprávnu v Kazachstane, už správne ste to vyzdvihli, je to dôležitý bod pre EÚ pri každom našom stretnutí e, e, e, s predstaviteľmi Kazachstanu tento bod opätovne spomíname. Hovoríme o tom, že politické a sociálne práva musia byť zlepšené, aj demokracia, to vždy spomíname. Nie je tomu tak, ako sa domnievate. Aj pri návšteve pána prezidenta Nazarbajeva tu na záver snad ešte dodám, že e, summit v Astane pod vedením e, vlády Kazachstanu nám dáva možnosť vytvoriť e, spoločnú bezpečnostnú zónu od Vancouveru až po Vladivostok, tak ako ste sami povedali, pán podpredseda Rouček. A môžeme sa postaviť výzvam tohoto storočia. parlament naše priority podporuje a my vašu podporu potrebujeme, aby sme mohli ľudskú dôstojnosť a slobodné voľby, toto všetko, takisto boj proti nebezpečiam, i takisto harmonický a trvalo udržateľný vývoj a ekologický rozvoj, aby sme toto všetko mohli posúvať vpred. Veríme, že v Astane budú úspechy a aby toto bolo možné, e, musí sa Európska únia postaviť svojej zodpovednosti. Ďakujem, týmto uzatváram diskusiu k tomuto bodu. O uznesení budeme hlasovať zajtra. A teraz náš ďalší bod programu a to je správa